Teraz prejdeme k hlasovaniu. Ich rufe auf den Bericht von Herrn Grobarczyk. Prvom je správa pána Grobarčíka, ktorá sa týka populácie lososa obyčajného v Balckom mori. Je tu niekoľko hlasovaní. Otváram hlasovanie. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Hlasoval každý. Konec hlasovania. prijaté. Ďalej správa Lightfleet, ktorá sa týka delegovaných právomocí na účely príjmania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky. Tu tiež e, sa hlasuje menovite. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Ďalej správa pána Gelegera, ktorá sa týka zdrojov rybolovu. Pán kolega Gallagher sa hlási. Vážený pán predseda, ja by som ocenil, ak by ste súhlasili v tejto neskorej fáze, aby ste prijali moju požiadavku o hlasovanie, menovité hlasovanie o pozmejúcom návrhu 23, aby boli výsledky tohto hlasovania jasnejšie. Takisto o celej správe poprosíme novité hlasovanie. Bude to takto, takže nasledujeme o prvom bloku, v no, dvoch blokoch. Je to menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý, koniec hlasovania. to bolo prijaté, čiže 1 až 31 e, sme týmto vybavili. Teraz prejdeme k textu s pozmenenom znení a to je tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Aj toto bolo prijaté. Pokračujeme návrhom 33. Pán kolega Gallagher sa hlasí, nech sa páči. Bitte, Herr Kollege Gallagher. Nech sa páči, pán kolega Gallagher. 33. Kto hlasuje za? Kto sa zdržal? Pán kolega Gallagher, nech sa páči, máte slovo. The Committee on Fisheries believes uh, that we as a parliament my ako parlament máme, nemáme žiadnu alternatívu, iba zamedziť tomu, ako sa chová Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Predseda úplne ignoroval úlohu Európskeho parlamentu ako spolu zákonodarcu za ostatné tri roky v takých záležitostiach, ktoré sa týkali viacročných eh, finančných plánov. Tieto plány sú známe ako pilier spoločnej rybárskej politiky a tieto plány sú vitálne zásadne dôležité pre ochranu populácií rýb a zdrojov rýb a zabezpečenie živobytia komunít, ktoré závisia od rybolovu. Takže my sme priamo volený orgán a Rada ministrov spoločne s nami zdieľa zodpovednosť a spolu zákonodarcov. Rada ministrov musí akcelerovať svoje činy a rešpektovať Lisabonskú zmluvu a želania občanov Európskej únie. V mene výboru pre rybolov žiadam, aby sa záverečný hlasovanie odložilo podľa pravidla 177 rokovacieho poriadku. Ako parlament musíme pevne sa vymedziť voči rade a začať zmysluplné rokovania o tejto veci, aby sa ukončil spor, ktorý už beží 3 roky. Ďakujem. Es sei eine Verschiebung nach Artikel 57 beantragt. Ich lasse gleich... Takže bolo tu požiadané o odklad hlasovania. toho súhlasí s týmto odkladom? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže prijali sme tento návrh. Prejdeme k správe Patra Neveš, ktorá sa týka odstraňovania plutiev žralkov, pani kolegyňa Angelili. Vážený pán predsedajúci, máme v tejto súvislosti sa rozdávali E, čínske hračky, e, ktoré vôbec nie sú označené. Veľmi veľa hovoríme o tom, že takéto e, hračky by sa mali náležite označovať a nie je vhodné, že to sa to tak rozdáva. Myslím si, že toto nie je otázka programu. Nemali by sme to narušovať. Treba sa vyjadrovať k programu antinoro solo, per segnalare presidente ai colleghi del, gruppo che ja som chcel len poukázať na to pán predseda že v 14. v pozmeňujúcom návrhu číslo 14 na hlasovacom zozname je minusko, ale malo by tam byť plusko. Prosím, hlasujte za. Dobre, hlasujeme teraz o správe um, Patrao Neveš najprv 11 pozmeňujúcich návrhov jednotlivých výborov, kto je za, kto je proti. Takže e, kto je za, pretože tu nehlasujeme e, menovite, ale kto je za e, tieto návrhy štyroch výborov, kto je proti, to musíme asi overiť, takže otvárame elektronické hlasovanie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 14 v mene 5 skupín. Otváram hlasovanie menovité teraz. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 18. E, e, menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Bolo to zamietnuté. Tým sme sa e, vybavili aj osmičku 15, 16, 17. Os, ďalej, kto je za 8 kto je proti? Elektronicky to musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Jasná väčšina. Teraz prejdeme k legislatívnemu návrhu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Bolo to prijaté. Ďalej pokračujeme o dohovore o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Tu máme uznesenie k e, právneho výberu. Najprv e, e, odsek 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Ehm, preambula G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. I. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Úvodné ustanovenie je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A celé návrh uznesenia, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej pokračujeme k hlasovaniu k trom návrhom, ktoré sa týkajú Medzinárodnej konferencie o telekomunikáciách. Najprv e, e, štyroch politických skupín návrhu znesenia. E, dám hlasovať o návrhu 1. Kto je za? to je, je za, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 2, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. A hlasovanie o uznesení ako celku, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. T. Pokračujeme hlasovaním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 Sek 21, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý, koniec hlasovania. Prijatý odsek 22 v pôvodnom texte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý odsek 28 v dvoch častiach, menovité hlasovanie, prvá časť, e, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prvá časť prijatá, druhá časť. Tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Tiež je to prijaté cek 29, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť to je za, druhá to je proti. Kto sa držal? Prijatá druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijatá. 36 v pôvodnom texte. Menovité hlasovanie. Otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania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 namietnuté. Teraz um, odsek 37, um, prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Tá druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, namietnuté. 43, pôvodný text, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá.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 kto sa zdržal, prijatá. Tretia časť, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. 66, úvodný text, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej 73, návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 77, návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 79 pôvodný text, to je za, to je proti, kto sa držal prijatý, do 79 návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, 82 pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý, koniec hlasovania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 prijatý. Prejdeme k správe pani Kopa. Politické, strategické kritéria a strategické záujmy Európskej únie. Odsek 24, pôvodný text, bol v častiach. Prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal prijatá. Druhá časť to je medovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania.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 Koniec hlasovania. Odsek 28, eh, prvá, v dvoch častiach prvá časť. Prijatá druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. To musíme overiť, takže otvárame elektronické hlasovanie. 28. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Odsek 38, pôvodný text, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. Celý návrh e, uznesenia, menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz Nasleduje hlasovanie o 7 návrh uznesenia o situácii v Gáze. Máme teraz návrh od pi- e, piatých e, politických e, stran. E, pani Kaiser, e, ústny pozmeňujúci návrh. No, Ďakujem, pán predseda. Vo svetle zastavenia palby zbraní včera večer v Gaze a s dohodou ďalších politických skupín musíme teraz zmeniť znenie. Sú štyri ústne pozmeňujúce návrhy. Kto prvý, ak dovolíte, vám prečítam. Na začiatku odseku 1 je závažné obavy a na... vítame dohodu o zastavení paľbe a voláme po plnej implementácii dohody implementácii dohody. A, prepačte, pokračuje pani poslankyňa, poznámky, že Egypt a ďalší aktéry by mali byť sprostredkovateľmi a chválime úsilie Egypta. Chcete, aby som prečítala v celku celý ocek v pozmenenom znení? Ďakujem pekne, pani kolegyne de Kaiser. Má niekto námietky voči ústnemu pozmeniciu návrhu, čo sa týka prvého odseku, takže e, hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmení sa návrh 1 pod druhom odseku, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Piatý odsek pôvodného znenia, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Všetci ste stihli? Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 7 pôvodného znenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz úvodné ustanovenie po 5. odseku. Pani kolegyne de Kaiser. Ja vám prečítam všetky tri ústne pozmeňujúce návrhy. Vzali sme do úvahy zastavenie palby zbraní a dohodu z 21. novembra 2012. Druhý ústny pozmeňujúci návrh, keďže nedávne eskalácia napätia, násilia mala za následok stratu ľudských životov. Namiesto toho bude pokračujúci konflikt, teda to bolo predtým a tým prvým sa to nahradí. A ústny pozmeňujúci návrh 4 v angličtine, prepačte mi, ospravedlňuje sa pani poslankyňa britským kolegom, moja angličtina nie je celkom dobrá, keďže egyptský zahra- minister zahraničných vecí Kamel Arm a Hillary Clinton oznámili zastavenie palby zbraní v Káhire 21. novembra 2012 a keďže podľa e, tohoto zastavenia palby Izrael musí pozastaviť všetky nepriateľské akty voči pásmu Gazy, či na mori, na zemi a nesmie sa zameriavať na e, jednotlivcov a koniec zátvorky kým otvárame ďalšiu zátvorku, všetky palestínske frakcie musia pozastaviť všetky nepriateľské akty voči pásmu Gazy, ktoré sú namierené proti Izraelu, proti e, raketovým útokom a útokom proti hraniciam, koniec zatvorky. Toto je veta z, z tlačovej konferencie. Ďakujem. Takže veľmi pozorne ste to sledovali. Chápem, e, že ste pochopili, že pani de Kaiser predložila tri ústne pozmeňujúce návrhy e, v súvislosti e, štvorka. Takže úvodné stanovenie A, ak nemáme žiadne námietky voči, týchto, voči týmto trom ústnym pozmeňujúcim návrhom, budeme o nich hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže je to schválené a teraz budem hlasovať e, o celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A teraz správa Danžan ohľadom e, spoločnej bezpečnostnej obrany politiky. E, odsek 1, pozmení sa návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. E, odsek 21. Pôvodné znenie. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa na vrch 5. E, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeň sa na vrch 11. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeň sa na vrch 12. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeň sa na vrch 13. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeň sa na vrch 14. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeň sa na vrch 15. Za. Proti zdržali sa, Zamietnutí. zamietnutý. sa návrh 16, za, proti, zdr, zdržali sa, Zamietnutí. zamietnutý. sa návrh číslo 6, za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 7, za, proti, zdrž, zdržali sa, schválený. sa návrh 17, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. sa návrh 18, za, proti, Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňte návrh 51, pôvodné znenie. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené e, odsek 62 pôvodného znenia, e, takisto menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 19. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 20. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 21. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 22. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci e, odsek 101. Pôvodné znenie. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 1 e, e, za proti, zdržali sa, zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 e, e, e, e, pôvodné znenie, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňte sa na vrch 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. na vrch 3. Za? Proti? zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz hlasujeme o uznesenie ako celku. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz správa Paško ohľadom o doložke o vzájomnej obrane a solidarite politický operačný rozmer Teraz odsek 4, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Pôvodné znenie odsek 14, 4 časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválená. Tretia časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválená. Štvrtá časť, kto je za? proti, zdržali sa, schválená. Odsek 16, pôvodné znenie, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválená. 18, pôvodné znenie, prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválená. Úvodné stanovenie F, pôvodné znenie, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválená. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku, menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať e, o sprave pana e, Kelama. E, počítačová bezpečnosť a ochrana. Budeme hlasovať o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz správa pana Taranta. Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodnými eh, katastrofami. Pozvanie sa návrh 22 časti. Prvá časť, kto je za? Druhá časť, e, pardon, proti, zdržali sa. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Schválená. Odsek 24, prvá časť. Dobre, takže 20 eh, odsek, overujeme si druhú časť. Nech sa páči. E, Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Odsek 24, dve, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. V poriadku, e, skontrolujeme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Rovnaká väčšina zamietnuté. 35, e, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, väčšinou e, je to e, zamietnuté. Teraz hlasujeme o celku, menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz správa pani Jakon Sári. Rokovania o dohode o rozšírení partnerstiev a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom. Pozmení sa návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh E, odsek 2, e, e, ročasť, máme tu ústny pozmeňujúci návrh od pani spravodajkyne. Vážne pán predseda, vzhľadom na najnovšie veľmi zlé správy z Kazachstanu mám ústny pozmeňujúci návrh. Najnovšia správa spočíva v tom, že situácia s ľudskými právami sa v Kazachstane zhoršuje. Takže ústny pozmeňujúci návrh ktorý podporili viaceré politické skupiny v parlamente, je nasledovný. Vyjadruje veľké znepokojenie, e, čo sa týka e, obžaloby 20. E, novembra 2012 prokuratúrou Kazachstanu, ktorá vyžaduje od združení opozícii a e, nutí e, zakázať určité masové komunikačné prostriedky ako extremistické. E, zdôrazne, že e, legislatíva namerané proti extrémizmu alebo terorizmu sa nesmie využívať na zákaz opozičných aktivít alebo slobody vyjadrenia. Ďakujem pekne. Má niekto námietky? Nie sú žiadne námietky, takže budeme o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 2 za, proti, zdržali sa schválení. 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz odsek 2, bod 2 pôvodného e, znenia. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Odsek, e, e, e pozmeňujúci návrh 19, za, proti, zdržali sa, schválený. E, pozmeňujúci návrh 3 je stiahnutý. 25 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 5 za, v poriadku, e, kontrolujeme e, štvorku, hlasujte prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie 1 pôvodného e, znenia za, proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie J za, proti, zdržali sa schválené. 8, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Kontrolujme to. Nech sa páči menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Z, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Po, e, e, pozrite sa vrch 9, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Pozmenie sa e, e, e, návrh 10 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý. E, 11 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. A teraz hlasujeme o celku, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené. A teraz správa pána Ferreiru, malobjemový a drobný rybolov a reforma SRP. Odsek 3 pôvodného znenia. Kto je za? proti, zdržali sa schválený. 21 e, e, prv, prvá odrážka za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. E, Tre, tretí odsek, 31, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa Schválená. Dobre, e, kontrolujeme druhú časť, odsek 31, tretí, e, tretie odrážka. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. E, odsek 31, štvrtá odrážka, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Nech sa páči menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Odsek 33. Pôvodné znenie dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Odsek 38, dve časť, tri časti pôvodného znenia. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť, menovité hlasovanie, nech sa páči. E, e, e, hlasujeme o tretej časti, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 42 časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválená. Úvodné stanovenie E. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť za. Proti. Zdr... Overíme si to, nech sa páči. Menovite hlasujeme. Uzatváram hlasovanie schválená. Úvodné ustanovenie J. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. A teraz hlasujeme e, o celku, menovité hlasovanie, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. A teraz e, ďalšia správa pána e, Levin. Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky, správa Lovin. Od jednotky po osmičku sa stiahli. A kto je za zvyšný text? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pôvodné v dvoch častiach, kto je za. Časť 2, kto je za. Proti, kto sa zdržal hlasovania. Prvá bola schválená. A druhá časť si overíme. Odsek 1, odsek, od, časť 2 si overíme. Začíname prosím hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. A prešlo to. Odsek 1 pôvodný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Šestka. V dvoch častiach hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prešla. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť prešla. Hlasujeme o deviatke v dvoch častiach. Časť 1, kto je za, kto sa zdržal hlasovania, kto proti, prešla. Časť 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešla. Odsek 19. Nie, overíme si to. Deviatku si overíme. Dobre, začíname hlasovať o deviatke. Končím hlasovanie. Prešla schválené. Hlasujeme o 19. o pôvodnom znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešiel. 23. o pôvodnom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Odsek 23 si overíme elektronicky. Začíname hlasovať, prosím. Ak ste odhlasovali, končím hlasovanie. Schválené. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 24. schválená. 27. V dvoch častiach hlasujeme za prvú časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? A druhá časť je schválená. Odsek 28. V dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Druhá časť schválená. Odsek 32 v pôvodnom znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 32 prechádza, 37 pôvodne v dvoch e, častiach, kto je v prvej časti za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, druhá časť schválená, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, druhá časť schválená. Odsek 50. V dvoch častiach hlasujeme o prvej časti. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prvá časť schválená. Druhá časť. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je schválená. Odsek 53. V dvoch častiach. Hlasujeme o prvej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť schválená. O druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je zamietnutá. Odsek 55. Kto je za? Kto... Nie, overíme si to dobre. O 53. hlasujeme znova o druhej časti. Otváram hlasovanie, hovorí predseda. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie k 53. Schválená. Hlasujeme o 55 odseku. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 58. v dvoch častiach. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 58. schválená. V druhej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválená 66. V dvoch častiach. Kto je za prvú? proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť schválená. Časť 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť 66 je schválená. Hlasujeme o odseku 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Paragraf 73 prechádza. 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Odsek 92 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava schválená. Kto je za druhú časť proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je schválená. Hlasujeme o 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Kto je za 80? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 80 zamietnutá. 94. Kto hlasujeme hla, menovite? Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie končím. Odsek 94 je zamietnutý. Hlasujeme o pozmenenom texte. Menovite hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať z o uznesení z ústavného výboru o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Odsek 1. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Odsek 1 schválený. Odsek 5. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Pozmienujúci návrh 5 schválený. 6. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Šestku si overíme elektronicky. Začíname hlasovať, prosím. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie končím a pozmeňujúci návrh 6 je zamietnutý. Pôvodné znenie, hlasujeme menovite o jednotke, nie? Aha, tak to sa už vyriešilo. Takže máme sedmičku. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sedmička je schválená. Hlasujeme o pozmeňujúcom... Nie? Schválime si... Se... Ešte raz si skontrolujeme sedmičku. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 7. Hlasujte, prosím. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie končím. Sedmička bola zamietnutá. Desina. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 10 bol zamietnutý. Hlasujeme o osmičke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Osmička je zamietnutá. Trojka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Trojka je schválená. Deviatka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Dvojka, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Je to v poriadku. Overíme si to. Overíme. Začnite hlasovať, prosím. Hlasovanie končím. A je to schválené. Hlasujeme o štvorke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. O trojke v pôvodnom znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená je trojka. A hlasujeme o pozmenenom znení celého textu. Menovite hlasujte, prosím. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie končím. A tento text je schválený. Gratulujem všetkým dnešným spravodajcom. Ďakujem všetkým, že ste tak tvrdo pracovali. Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Ďalšia, teda prvá správa, pani, pán e, Grobarčíka, tu kolegyňa Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen. Pani kolegyňa Pietikejnen.